Považujem zápisnicu za schválenú. A teraz prejdeme k programu nášho zasadnutia. Definitívny návrh programu zasadnutia plenárnej schôdze bol schválený vo štvrtok 21. mája 2015 podľa článku 149, bol už e, rozdistribuovaný. Nedostal som žiadne žiadosti o zmenu rokovania a preto oznamujem, že program e, dnešného rokovania sa nemení. Takto je stanovený a o niekoľko minút sa začne slávnostné zasadnutie, prosím. Alex. Pán predseda, kolegovia, rád by som vás upozornil na skutočnosť, že tak ako teraz začneme eh, rozprávať, teraz eh, po mojej ľavej strane je tu prázdne miesto a toto miesto patrí eh, jednému z členov politickej strany z Francúzska, je to pani Marie Le Pen. Ona neprišla na toto rokovanie kvôli problémom s bruselskými letiskami, ale kvôli jej ceste do Moskvy. V súlade s tlačovými informáciami navštevuje Rusko kvôli tomu, aby um, sa dohodla na úveroch od uh, ruských bank. Myslím si, že nejde len o peniaze. chce si vypočuť aj určité usmernenia a inštrukcie, pán predseda. Ja vyzývam francúzske úrady, aby vyšetrili veľmi dubióznu politickú kampaň a prosím, aby ste ma podporili. Ďakujem un punto all'ordine del giorno. Toto mi naozaj nepripada ako vyjadrenie sa k niektorému z bodov e, programu dňa. Je, je voudrais... E, Chcel by som upozorniť môjho kolegu, že Marine Le Pen je v Paríži a ak on e, skutočne E, chce byť informovaný o vzťahu, aké my máme s predsedom štátnej dumy počas rozhovorov, ktoré sa každý rok odohrávajú s predsedom dumy Nariškinom. To sa vôbec netýka financovania, ale týka sa to politik a e, pravidelných vzťahov, ktoré my máme už, a ja sám už 20 rokov tieto vzťahy s touto krajinou udržiavam. Takže, vážený kolega, prosím vás, E, prestante tu rozprávať e, hoci čo a venujte sa, prosím vás, e, vášmu poslaniu čestného profesionálneho poslanca. Vážení kolegovia, táto téma nie je na programe dnešného rokovania. Prosím, pán poslanec. Vážení kolegovia, taktiež by som chcel pridať svoj hlas a vyzvať konferenciu predsedov, aby zvážili možnosť vyhlásiť konflikt záujmov akejkoľvek politickej strany v tejto budove, ak dostávame úvery zo zahraničia, je to prípad práve Front National a prosím osobne konferenciu predsedov, aby sa tým veľmi vážne zaoberala. Ďakujem. Honorevole non è... Vážený pán Boštináru, toto nie je bod na programe dnešného rokovania. Ak si e, predseda vašej politickej skupiny bude želať, môže o tomto bode hovoriť na nasledujúcej schôdzi predsedov politických skupín. No, scusate, no, sta per iniziare, sta per iniziare la seduta. A teraz už otvoríme slávnostné zasadnutie a táto téma nie je na dnešnom programe rokovania. Jeden z poslancov ho pripomenul, ďalší mu odpovedal a teraz musíme otvoriť priestor slávnostnému zasadnutiu. Vypočujeme si nášho hostia, ktorým je pán, pán Kim Moon. Na minútu prerušíme naše zasadnutie a umožníme pánovi pán Kimúnovi a pánovi predsedovi parlamentu Šulcovi, aby zaujali svoje miesta na, za predsedníckým stolom.

Vážený pán generálny tajomník OSN, je pre nás veľkou radosťou, že vás tu môžeme privítať v Európskom parlamente opakovane. Vážená pani Ban, aj vás srdečne vítame. Dnes sprevádzate vášho manžela a nás taktiež teší,